E, kubanského disidenta. Ďakujem pekne, povedal pán predseda, za tento návrh. A iste e, je to stanovisko e, veľmi dôležité pre nás, ktorému ste nám vyzvali. A teraz prejdeme k programu schôdze na základe dohody politických frakcií v pondelok budeme mať najprv ústne otázky alebo otázky na ústne zodpovedanie, pokiaľ ide o krizu v európskom sektore rybolovu spôsobenú narastom cien ropy. A e, druhý bod bude e, správa Gunara Hokparka, ktorá sa týka e, programu politiky radiového frekvenčného spektra. Máte nejaké pripomienky k takto navrhnutému programu schôdze? Ak nie, tým pádom to považujeme za schválené politickými frakciami. Pokiaľ ide o útorok, tu nemáme žiaden návrh na zmeny k programu schôdze. A pokiaľ ide o stredu, tak tu máme návrh, ktorý o chvíľočku predstaví pán podpredseda Speroni. Ide o Európu a jej e, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú obranú politiku. Tam by sa mala tiež zahrnúť kresťanská komunita v Egypte. Je tu žiadosť, ktorá sa týka tredejšieho dopoludnia v stredu o 9. ráno za prítomnosti pani baronky Ashton. Pán podpredseda Speroni nám následne predstaví tento návrh o zmenu. Pán predseda, my e, sme chceli zmeniť, alebo teda navrhnúť e, zmenu e, podstatným spôsobom programy schôdze, aby sme pridali jednu správu, aby sme trošku rozšírili tú tému, ku ktorej e, sa bude vyjadrovať e, pani e, podpredsedkynia. Chceli by sme teda iba pridať k tejto téme k situácii v Sýrii a v tábore Ašraf takisto aj otázku kresťanskej koptskej menšiny v Egypte. Ide o veľmi citlivú zónu a ide o veľmi dôležitú tému, ktorá e, sa týka ochrany ľudských práv a práv menšín. A chcel by som poprosiť kolegov, aby podporili tento návrh. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Kto by chcel niečo k tomu sa e, vyjadriť, kto by chcel pozitívne e, vyjadriť? Pán Golniš, nech sa páči. Pán predseda, ja absolútne súhlasím s touto žiadosťou, ale chcel, predtým som už žiadal k eh, tomu, aby som sa mohol vyjadriť k programu schôdze v útorok. Neviem, či mi môžete poskytnúť teraz rečnícky čas teraz, alebo až potom, ako sa rozhodneme ohľadom návrhu pána Speronyho. My musíme teraz najprv dokončiť eh, tento bod, ktorému sa venujeme, takže ohľadom stredy. Eh, pán Konbendit, chcete sa vyjadriť? Pozitívne alebo negatívne? Negatívne hovorí pán Konbendit. Teraz pán Mario Mauro, pozitívne. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vyjadriť v prospech návrhu pána Speronyho práve kvôli tomu, že sa domnívam, že táto situácia ktorá je v strede záujmu koptskej menšiny a takisto situácia, v akej sa teraz nachádza, e, nám jasne dáva na vedomie, že naozaj sa ocitajú v nebezpečenstve v Egypte. Preto chcem podporiť tento návrh, pretože nejde len o o chránenie e, práv kopskej menšiny, ale takisto aj o zváženie celej e, komplexnej egyptskej situácie. Myslím si, že podrobné monitorovanie situácie v Egypte ako pri tým, že za, zapracujeme toto e, na e, program s pani Lady Eštonovou, to bude veľmi dôležité, pán Kombedit. Všetci si boli e, veľmi šokovaní, pretože keď vnímali to, čo sa deje v Egypte, avšak musíme byť rozumní, pretože máme 6 bodov, ktorým budeme, o ktorých budeme diskutovať s pani Eštonovou. Máte tu Sýriu, máte tu Ašraf, ďalej tu máte Gualtieriho správu, takisto aj Albertini No, Niovej správu. Potom tu máme eh, problém ohľadom Euro Global Actor, čiže EU ako globálny aktor. Naozaj eh, to eh, nemá, myslím si, že zmysel, aby sme teraz žiadali výbor pre zahraničné veci, aby sme Eh, aby požiadali teda eh, ich, aby diskutovali o Egypte, vrátane toho, čo všetko sa tam deje v otázke menšín, aby vypracovali iniciatívnu správu s tým, že bude diskusia len zameraná na Egypt. Spenie nové trebárs o mesiac neskôr, ale aby sme mali ozajstnú diskusiu k tomu, čo sa odohráva v Egypte, pretože ak tu ešte dodáte šiestý bod, tak eh, jedna osoba tu zostane a tí ďalší sa budú vať inému a nakoniec to je strašne veľa, pretože so šiestimi bodmi s pani Eštenou naozaj sa nezam, nebudete mať dostatočný priestor na to, aby ste sa zamerali na diskusiu e, o Egypte. Ja chápem vaše emócie, ale nie je to rozumné, aby sme ešte dodávali ďalší bod na diskusii v stredu ráno. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda Európskeho parlamentu a teraz e, pristúpime k hlasovaniu. Kto? je za to, aby sme schválili návrh, ktorý predložil pán Speroni. Ďakujem. Kto je proti? Musíme si to overiť elektronicky. Takže otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Počkám. OK. Zamykam głosowanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Návrh eh, bol schválený a preto teda doplníme tento bod na program strednejšieho rána. Pán Golniš, nech sa páči. Merci. Ďakujem pekne. Eh, pán predseda, ja budem veľmi stručný. Konferencia predsedov, predsedov sa rozhodla zajtra v útorok hlasovať o, o moje, odobratie mojej poslaneckej imunite. Teraz nebudem vás o, vám tu predkladáte detaily tejto záležitosti, ale pokiaľ ide o program schôdze, ja by som e, chcel povedať, že som trošku šokovaný tým, že žiadna diskusia nebola sch- predtým schválená a nebolo mi udelené alebo dve alebo tri minúty, aby som predložil tomuto zhromaždenú moje stanovisko, ktoré by bolo určite zaujímavé, pretože myslím si, že spravodajcia prevzal tie isté argumenty, ktoré boli predložené naposledy zo strany pani de Wallis, Jany Wallis, eh, k ohľadom eh, stiahnutia mojej posledníckej imunity, čo eh, súdny dvor jasne odmietol. To nebolo teraz na programe schôdze, hovorí pán predseda Európskeho parlamentu. Je demande, je demande un débat, je demande un temps... Takže ja žiadam, aby som mal rečnícky čas 2 alebo 3 minúty. To je, pokiaľ viem, bod, ktorý by mal byť v rámci pro k schôdze, takže 2-3 minúty na to, aby som bránil čest mňa ako europoslanca. Myslím, že keď by som mal mať právo na to, aby som bránil svoju čest, tak ako aj väzni v Guatemala alebo v Indonézii majú takéto právo. Pán Golniš, hovorí pán predseda Európskeho parlamentu, ale my postupujeme v súlade s princípom číslo 7, bod 8 nášho rokovacieho poriadku a tam je jasne povedané, ako v týchto prípadoch postupovať. A všetky pripomienky, ktoré ste tu vzniesol proti programu schôdze musia byť oznámená aspoň hodinu predtým, ako je zahájená rozprava. A naviac opakujem, je to zásada číslo 7 bod 8 nášho rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne všetkým a teraz pristúpime k programu práce samotnému. Ja by som rád niečo doplnil do strednejšieho programu. Rád by som teda chcel niečo povedať k strede. Dobre? Dobre, povolil pán predseda, môžete sa vyjadriť k strede. Konferencia predsedov e, si stanovila, že v stredu do popoludní bude diskusia alebo rozpráva k návrhu talianskej a francúzskej vlády e, aby boli prerokované znova šengenská e, dohoda. Teda, pardon, ospravedlňuje sa rečník útorok po obede. Ja som žiadal eh, konferenciu predsedov, aby sa rozhodla, či pán Barozo bude prítomný. Ja som to podporoval a chcel by som vedieť, aké sú informácie k prítomnosti pána Barosa na tomto zasadnutí. Prečo? Pretože pre nás je to veľmi dôležité, pretože prvá osoba, ktorá prijala stanovisko po eh, stretnutí na samite s pánom Sarkozym a Berlusconi, bol práve predseda komisie, pán Baroso ktoré predložia svoje stanovisko, až potom sa vyjadrili komisári a to rôznym spôsobom. Teda v komisii je to predseda komisie, ktorý poverený eh, je zastúpením komisie a preto chceme poprosiť, aby pán Baroso bol prítomný v útorok po obede o 3. hodine. Eh, ospravedlňujem sa za to, že som sa pomýlil. Áno, ďakujem pekne. Ja to overím. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, čo ste povedali. Overím to, hovorí pán predseda. Ale keby ste to mohli urobiť teraz, vraví rečník, pretože, no ale ja neviem, ne, skutočne neviem, ja predpokladám, že bude prítomný. Predpokladám, že to bude, ale nemám žiadne ďalšie informácie. Môžem to však pre vás overiť. To je také osobitné gesto, ktoré môžem spraviť. Could ask Mr. Gibbs. Uh, colleague Gianni, if I could ask Mr. Vice President. Pán kolega Gianni, by som mohol poprosiť pána podpredsedu. The next point is Ďalším bodom uh, ďalší bod je pripravený v taliančine, takže budeme, budeme sa tu musieť vymeniť za predsedníckým pultom. Thank you.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 Uh, už ďalšiemu bodu na programe schôdzi, ktorý sa týka diskusie ohľadom otázok na ústne zodpovedanie v